ľudské práva. E, Komisia bude naďalej pravidelne informovať parlament o ďalšom vývoji. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán komisár de Gucht. Takže dostali sme dva návrhy e, na e, označenie 2013 z Európskej aliancie. Tým ukončíme rokovanie a Ehm, budeme eh, o tom Chcel by som vám oznámiť, eh, že nedostali sme žiadne navrhy, to znamená, ehm, toto oznámenie eh, je prijaté. A teraz otázka na ústne zodpovedanie na komisiu. Týka sa to obchodných vzťahov medzi Úniou a Tajvanom. A hm, Najprv odozdám slovo autorovi, autorovi pán Kaspari na 5 minút. Vážený pán predseda, vážené kolegy, nie kolegovia, Objem bilaterálneho obchodu medzi EÚ a Taiwanom e, v 2011 bol viac ako 50 miliard eur a v poslednom roku sa e, obchodné vzťahy ďalej zintenzifikovali a teraz e, máme takú situáciu, že my ako EÚ v regióne v EÚ sme veľmi aktívni, čo sa týka obchodných vzťahov a už niekoľko mesiacov je v platnosti dohoda o mm, obchode medzi EÚ a Južnou Koreou a začali sme rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom a máme obchodné vzťahy medzi Čínou, o ktorých sme teraz hovorili, ale tiež chceme aj obchodné vzťahy s kontinentálnou Čínou ďalej zintenzifikovať a máme tu situáciu, že spoločne v azijskej oblasti s mnohými ďalšími oblastiami sme v rokovaní, ale na druhej strane však sme nenašli žiadne možnosti, aby sme zintenzifikovali obchodné vzťahy s Tajvanom. A teraz určite nemá žiadny zmysel, aby sme s Tajvanom eh, hovorili eh, len o mm, prístupe eh, a návrhu o voľnom obchode. Ale myslím si, že dobre, ak budeme tieto obchodné vzťahy s Tajvanom ďalej pestovať a ak budeme ďalej rozširovať, bude závisiť od toho, Eh, ako eh, od toho prostredia, ktorý som práve popísal, to znamená eh, prostredia, v ktorom mnohé štáty s nami obchodné vzťahy identifikujú a že tieto štáty sú v rovnakých sektoroch priemyslu činné ako aj Tajvan a že tieto sa veľmi angažujú v tom, a mm, že európske investori a Európska únia hm, patria k e, tým najväčším investorom v Tajvane a e, v, za týchto okolností musíme uvažovať o tom, ako ďalej intenzifikovať obchodné vzťahy s Tajvanom. A preto sa dnes pýtam Európskej komisie, ako hodnotí e, obchodné vzťahy s Tajvanom a aké možnosti vidí komisia, aby sme obchodné vzťahy s Tajvanom ďalej mohli zlepšovať. Vzhľadom na situáciu, ktorú som teraz popísal, aj vzhľadom na ďalšie začatie rokovanie s Čínou a čo môžeme spoločne urobiť, aby sme zabezpečili, že Tajvan v tomto mnohouholníku obchodných vzťahov e, ne e, bude potopený a preto si myslím, že um, dobre, že mám teraz možnosť pri rozprave o obchode s Čínou e, vystúpiť e, v tomto zmysle a som vďačný všetkým kolegom za to, že sme dospeli k dohode e, pri tejto rozprave o tejto dohode a som rád, že sme mohli si vymieňať s kolegami názory o tom, ako tieto vzťahy ďalej budovať. Kolega Kaspari. Ďakujem kolega Kaspari. Teraz má slovo za komisiu komisár de Gucht. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. A takisto pán Kasparec, stení poslanci. Iba pred dvomi rokmi Európska komisia reagovala na ústnu otázku ohľadom vzťahu medzi Úniou a Tajvanom. A do značnej miery e, e, gro toho, čo sme vtedy povedali, platí dnes. Napriek tomu Tajvan e, sa znížil z 15. miesta na 23. miesto e, ako náš obchodný partner v súčasnosti. V každom prípade e, my sme najväčším e, zahraničným investorom na Tajvane. Ak sa pozrieme na údaje počas ostatných 20 rokov, obchodné vzťahy medzi nami a Tajvanom rastli tak isto ako medzi USA a Tajvanom alebo Japonskom a Tajvanom aj napriek e, poklesu v dôsledku hospodárskej krízy z roku 2008. Už máme s Tajvanom komplexný dialog, e, minimálne raz e, rok, a niekedy častejší stretávame na najvyššej úrovni takisto na úrovni expertov. E, snažíme sa odstrániť technické prekážky e, e, branie sa obchodu, práva duševného vlastníctva, ochranu spotrebiteľov, problém v oblasti farmaceutického priemyslu. Náš dialog sa sústreduje na necelné prekážky a to je dôležitá prvok obchodných vzťahov v súčasnosti a je to prospešné pre jednu druhú stranu vzájomné pochopenie, e, konkrétne riešenie e, problémov e, pomáhajú vytvoriť stabilné podmienky na účely obchodu a investícií, ktorí rešpektujú práva duševného vlastníctva a prispieva k posilneniu obchodu investíciu. Naša komisia a efektívne spolupracujú s Áziou za podpory parlamentu. E, e, Viednávame o dohodoch s Južnou Koreou, Singapurom, Malajskom a e, Vietnamom, ale aj s Japonskom. Okrem toho pripravujeme sa na rokovanie o investíciách s Čínou, o čom sme práve diskutovali v plene. Treba sa sústrediť na prvná súčasnú agendu, neskôr E, nájde jej čas, aby sme e, uvažovali o možnosti e, zvýšenia úrovne našich vzťahov s Tajvanom. Investičná dohoda tiež je ďalšou možnosťou na skúmanie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár de Gucht. A teraz v mene politických skupín pán kolega Šťastný, dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, vážený pán komisár. Schválenie uznesenia o otvorení obchodných rokovaní s Tajvanom je krokom správnym smerom, e, aby sme posilnili vzťahy s Tajvanom, či už e, po kultúrnej alebo hospodárskej stránke. Počas ostatných dvoch desetročí bilaterálny obchod medzi nami a Tajvanom sa zvyšil 12-násobne E, máme e, objem 40 miliard v roku 2011, ale napriek tomuto rastu obchod medzi Úniou a Tajvanom je stále menšie ako e, je potenciálne možné. Tajvan je demokratický štát s rozvinutým hospodárstvom a má čo ponúknuť Únii. Pred niekoľkými rokmi, keď som vo výber INTE dôvodil prospech e, pevnejších e, obchodných vzťahov, aby sme využili všetky tieto možné e, prínosy komisie, odpovedala, že nechceme byť prvý. Signál bol jednoznačný. Európska únie nechcela provokovať Čínu, E, nechcela e, e, vidieť reakciu Číny na dohodu Tajvanu o novom obchode s ostatnými štátmi. Teraz Čína, Spojené štáty, Singapur a Nový Zeland buď rokujú, alebo už uzavreli dohody o voľnom obchode, o investíciách s Tajvanom. Môže Európska únia si dovoliť zaostávanie? Musíme dostať jasnú odpoveď na túto otázku na prospech občanov na jednej druhej strane. E, e, musíme rozbehnúť rokovanie pre pevnejšie a hlbšie e, obchodné investičné vzťahy s Čínou a takáto dohoda musí prísť skôr ako neskôr. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, kolega Šťastný. Teraz kolega Moreira má slovo na minútu. Obrigado, presidente. Ďakujem, pán predseda. Obchodné vzťahy medzi Európskou úniou a Tajvanom majú skutočne veľmi úroveň zo svojho potenciálu, aj keď bilaterálny e, obchod za posledné dve ročia narástol a preto existuje marža na podporu bilaterálnych obchodných vzťahov. Parlament sa rozhodol v prospech týchto vzťahov. Uznesenie výboru INTA zdôrazňuje, najmä možnosť rokovaní za účelom dosiahnutia dohody o investíciách. A, a neexistuje žiadny e, dôvod na to, keď už máme dohody s Čínou, aby neexistovali dohody aj s Čínou, keď všetky požiadavky budú splnené. A samozrejme, že e, sú k tomu potrebné príslušné investičné dohody a samozrejme, že recipročná, je k tomu potrebná recipročná liberalizácia. Aj keď ešte nepatrí medzi priority, ktoré si zadefinovala Európska únia v roku 2010 vo svojom oznámení o zahraničných investíciách, neexistuje žiadny dôvod na to, aby sme vylúčili Tajvan eh, z nášho harmonogramu. Ďakujem pekne, pán kolega Moreira, teraz pán kolega Kazak. 3,5 minúty. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. E, vážený pán komisár, nerad by som zopakoval všetky čísla, ktoré popisujú naše obchodné vzťahy s Tajvanom. Je celkom jasné, že zaostávame za skutočným potenciálom našich hospodárskych vzťahov. Mali by sme ich prehlbiť a musíme e, nadvezovať na už existujúce dobré hospodárske vzťahy medzi našimi mm, štátmi, e, vývoj priemyslu, informačných technológií, ekologickej energetiky, budeme mať e, možnosti pre pracovné miesta a je tu značný potenciál pre hospodársky rast na jednej druhej strane. Zároveň treba e, povedať, e, že konstruktívny prístup Tajvanu znamená bilaterálne dohody aj s Japonskom, aj s Čínou. To všetko preukazuje, že Tajván je pripravený na uzatvorenie obdobnej dohody s ostatnými partnermi Takéto e, e, e, dohody zodpovedajú systému VTO a som presvedčený, že budúca dohoda medzi Úniou a Tajvanom prispieje ku zvýšeniu nášho exportu až do výšky 12 miliard eur ročne a preto dôrazne vyzývam komisiu, aby využila túto príležitosť a aby hľadala základňu na vyrokovanie bilaterálnej dohody. E, Komisia by nesmela podceniť vzájomné prínosy e, dohody s Tajvanom. Som presvedčený, že nemali by sme zaostávať v tejto oblasti v porovnaní s, e, s našimi vzťahmi s Čínou. Takáto dohoda vyšle jasný signál o tom, že Únia podporuje demokraciu a pluralizmus v krajine ako je Tajvan. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz minúta pol pani kolegyne Keller. Ďakujem pekne. Je to naozaj e, veľmi naliehavé, že pýtame na dohodu s Tajvanom e, investície z Európskej únie stoja na prvom mieste v Tajvane naše hospodárstvo už dobre integrované. Takže nie je tu taká veľká e, naliehavosť. E, e, myslím si, že komisia a generálne rediteľstvo by mala si stanoviť priority v oblasti takýchto vyjednávaní, najmä s prehľadnutím na obmedzenie ľudských zdrojov. Máme dohodu rokovanie s Kanadou, Čínou, s Spojenými štátmi. Parlament sa dostáva do zložitej situácie, keď musí to, to všetko analyzovať a, a, a sledovať takéto e, dohody by zrejme e, e, bola treba sledovať aj po ich uzatvorení. Zelení tiež sa domnievajú, že je dobré, že nezabudáme na vzťahy s Tajvanom, najmä vzhľadom na rokovania o investíciách Čínov. Je dobré, že vývoj v Tajvani je dobrý v oblasti demokracie a podpory ľudských práv. Pre nás je dôležité bilaterálne vzťahy v tejto oblasti boli posilňovali a nie sa vnímali iba z hospodárskeho hľadiska e, e, a v rámci dialogu nemali by sme sa obmedzovať iba na otázky obchodu. Ďakujem pekne, pani kolega Teller. A teraz pán kolega Tenok. Micro, excuse me, micro, please. Poprosíme o mikrofón. Vážno, pán predsedajúci ako predseda e, e, skupiny pre priateľstvo medzi nami a Tajvanom už som e, roky volal po tom, aby sme reagovali na dynamizmus Tajvanom s tým, aby sme mali napokon aj dohodu o hospodárskom spolupráci. Tajván predstavuje hospodársky zázrak E, e, vyšiel e, z koloniálnej minulosti a stal sa hospodárským, hospodárskou hybnou sílou má veľmi dobrý priemysel a dokáže konkurovať našim výrobcom. Vylepšenie vzťahov s Tajvanom je logické, je rozumné pre nás aj pre nich. Európska únie už je najväčším zdrojem priamých zahraničných investícií na Tajvane a Tajvan je našim siedmým najväčším obchodným partnerom v Ázii, čo je obrovský výsledok, keď sa pozrieme na konkurenciu e, na tomto kontinente a malé obyvateľstvo Tajvanu. E, Číne žije 58 viac obyvateľov, ale úroveň e, obchodu je iba o 11 krát vyšší E, e, treba zavlahoželať e, vláde za dialogu s, s Pekingom, čo prispelo ku zniženiu napätia medzi Čínou a Tajvanom. Tajvan taktiež preukázal prostredníctvom dohody s Novým Zelandom, že dokáže rokovať aj s tými krajinami, ktoré sa pridržajú politiky jedna Čína je tu naozaj veľká perspektíva e, uzatvorenia e, e, dohody o voľnom obchode. Táto krajina nesmie sa stať obeťou diplomácie Číny. Mali by sme sa zmysluplne spolupracovať s nimi v rámci VTO. Treba vyzvihnúť príspevok Tajvanu do svetového obchodu. To je demokratický štát a zároveň právny štát Ďakujem pekne, pán kolega. Ten, e, pán kolega Schulz vám chce položiť otázku. Súhlasíte? Do you allow a question of colleague Schulz? Súhlasíte s otázkou pána kolega, kolegu Schulza? Danke, Herr Präsident. Ďakujem, pán predseda. Kolega Tenok, mám e, otázku, e, ak ako e, posudzujete e, politiku Európskej únie o jednej čine. E, základ pre prerušenie dohody o ochranných investícií s Tajvanom si myslím, že je pokrytecké a podnikatelia Tajvanu od 90. rokov sa podelajú obrovským dielom na v eh, hospodárskom búme Číny a obrovské podniky v Číne tiež eh, majú prospek z prosperity Tajvanu a Foxconn je čínska firma, ktorá je tým postihnutá. Ďakujem za tú otázku. Vy ste však eh, zjavne nepočúvali môj prejav, pretože ja som uvedol, že e, Nový Zeland, ktorý neuznáva Čínu ako jednu Čínu aj s Tajvanom, e, sa zaviazal, uzavrel dohodu o investíciách Čínov a my žijeme e, v svete nejednoznačnosti voči štatútu Tajvanu. Je to demokratický svet a má sa spoločné hodnoty a či ho uznávate alebo nie, hoci 30 štátov vo svete uznáva, to nezáleží na tom, pretože môžete snímať stále obchodné vzťahy. Ďakujem kolega Tenok, teraz kolega Belder na minútu. Ďakujem, vážený pán predseda. Ako Holandian si plne uvedomujem, že existujú historické vzťahy s Tajvanom, Formózou, to ešte spada do roku 1624 a preto som za to, aby sme zúžili obchodné vzťahy medzi EÚ a Tajvanom. Pred dvoma rokmi v tejto istej sále tu bol aj predseda. Naša de- debata sa týkala e, obchodných vzťahov s Tajvanom a ja som žiadal o opätovné prehodnotenie týchto vzťahov, aby sme mali e, voľnú výmenu ale bohužiaľ bolo skon- musím konštatovať po dvoch rokoch, že to zostalo len na papieri, i keď výhody sú nepopierateľné. E, keď rozšírme naše vzťahy, tak to bude vlastne len e, je dôležité, aby sme z úž, e, tieto vzťahy viac budovali, lebo z toho budú mať úžitok obe strany. Ďakujem, pán Belder teraz na 1,5 minúty e, na koniec kola e, rečníkov mene frakcií má slovo kolega Golnejš. Koleg... Drahý kolega Belder, naši portugalskí kolegovia vám povedia, že oni majú ešte, vzťahy ešte pred vami s Tajvanom. Skôr ich mali ako Holandiania, ale to nie je dnešnou témou. Tajvan našťastie unikol pred komunizmom v roku 1949 a vďaka práci, disciplíne svojho obyvateľstva, tradičným hodnotám, ktoré naďalej kultivoval, zaznamenal neuveriteľný rozvoj. A e, aj Čína to mohla mať, keby ju bol maoizmus ušetril. E, Tajván skutočne sa vysoko rozvinul a to viedlo k tomu, že konkurencia s Tajvanom E, čo je tou nevyhnutnou súčasťou medzinárodných obchodných vzťahov, nestojí, nespočíva na sociálnom dumpingu, na rozdiel od toho, ako v iných krajinách, e, v tej veľkej, ako napríklad v tej veľkej komunistickej strane, ktorá sa stala najcynickejšou baštou kapitalizmu, teda myslím tým kontinentálnu Čínu. E, Slobodný na výmena tovarov je diskutovan, neodpovedateľnou otázkou, ale nemali by sme mať strach načať tieto vzťahy. E, prestaňme s pokritectvom, veď Tajvan sa e, slobodne rozhodol, že sa zapojí a sú, zjednotí s Čínou. Ako sa rozhodne, e, tak my to budeme musieť rešpektovať. My musíme takisto rešpektovať rozhodnutie Tajvanu, pokiaľ ide o člena EÚ. drahuj. ďakujem pán Golniš a teraz budeme pokračovať s ďalšími rečníkmi. Pani Andrikiene, dve minúty. Tajvan e, má veľmi e, pevné hospodárstvo a európske podniky e, posúvajú vo všetkých dôležitých sektoroch. Okrem investícií do osobitných podnikov mnohé spoločnosti vytvárajú spoločné podniky s tajvanskými spoločnosťami. Investovali sme viac ako 30 miliard a Európa e, predstavuje e, najväčšiu skupinu zahraničných e, investorov a predbehli sme Spojené štáty a Japonsko. Väčšina veľkých a stredných podnikov z Európy, ktoré pôsobia na trvanie, pôsobia v Číne a mnohé z nich sú regionálne integrované. Dovolte, aby som spomenula niektoré politické aspekty, aspekty dnešnej diskusie. Všetci vieme, nakoľko je komplikovaná medzinárodná situácia Tajvánu. To samozrejme ovplyvňuje obchodné vzťahy tejto e, krajiny. Irán je demokratická, mieromilovná krajina a preto sa ma, by sa mala stať e, súčasťou globalizovaného, vzájomne prepojeného sveta. Predpokladom väčšej integrácie Tajvanu je e, rámcová dohoda o e, e, spolupráci medzi Čínou a e, Tajvanom. Uzavretie tejto dohody preukazuje, že Čína uznáva úlohu Tajvanu v svetovom obchode a pre vlastné hospodárstvo záverom. Poviem, že stanoví pozície Tajvanu v svetovom hospodárstve opravňuje užšie vzťahy s Úniou. A okrem toho, ECFA dohoda medzi nami a Koreou a Singapurom znamenajú, že je najvyšší čas, aby sme uzavreli obchodnú dohodu s Tajvanom. A napokon eh, Tajvan a Únia budú mať prospech z tejto dohody nie len preto, že sa zvýši vzájomný obchod, ale preto, že eh, sa posilní obchod medzi nami, eh, Tajvanom a Čínou. Ďakujem veľmi pe- pekne kolegyne Kontrikiene. E- po Japonsku a po Južnej Kóreji, e, teraz hovoríme o Číne, a ja si myslím, že sa musíme rozhodnúť. Musíme sa rozhodnúť, či začneme rokovania s Tajmanom. Objem výmeny v posledných rokoch neustále narastá, aj keď, ako hovoria viacerí kolegovia, je veľa oblastí, ktoré sú stále veľkým potenciálom. Európska únia je jedným z hlavných investorov na Tajvane. Mnohé podniky dlho pracujú na Tajvane. My máme dohody, ktoré avšak zatiaľ ešte nemajú inštitucionálny rámec. A my, ak rýchlo nepodpíšeme túto dohodu, tak sa oneskoríme vzhľadom na súčasný ekonomický a sociálny rozvoj. Bolo by dobre, keby sme mohli mať obchodnú a investičnú dohodu s Tajvanom. Mali by sme pokračovať odhodlanie, aj keď tu budú ťažkosti, lebo si myslím, že politika rastu a rozvoja Európskej únie si to vyžaduje. Tajvan je mimoriadnou krajinou z hľadiska demokratického procesu, ekonomického a sociálneho rastu. Tajván si zaslúži, aby mu EÚ venovala novú pozornosť a práve preto podporujem komisiu, aby išla dopredu a najmä vďaka týmto novým negociáciám, ktoré sa začali s Čínou, to je naozaj e, príležitosťou, aby sme zašli ďalej. Ďakujem. A teraz pán Rinaldi. Tajván je ekonomickou mocnosťou, my máme ekonomické vzťahy ktoré sú predmetom bilaterálnych vzťahov už celé roky. Rovnako ich máme aj s Čínskou ľudovou republikou, ale zdôrazňujem, Tajvan je demokratickou krajinou, čiže hovoríme rovnakým jazykom, máme plurali, plurálnu spoločnosť, ktorá si ctí zákon. A pokiaľ ide o bilaterálne investičné dohody s Pekingom, ktoré už máme, ako môžeme nechať bokom taký ambiciózny potenciál, ako je Tajvan EÚ. My túto dohodu absolútne potrebujeme. A keď sa pozrieme na čísla ohľadne našej výmeny s Tajvanom, Tajvan je bohatá krajina, demokratická krajina a je to vždy výhodnejšie z hľadiska morálneho i ekonomického mať vzťahy s krajinou ako Tajvan skôr ako s Čínou, ktorá má kultúru jedinej strany. E, Tajvan je štát, ktorý existuje, ktorý síce neuznáva EÚ, ale existuje a je nezávislý už celé roky. Zablokovať jeho prístup do obchodnej organizácie, ako to bolo posledne do Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo, to je výsledok politiky, ktorá zohľadňuje e, silové rozloženie síl, ale neberie do úvahy realitu na Tajvane. Nejde tu o to pozerať sa do neba, ale my sa pozrime eh, jednoducho konkrétne na naše trhy. Pán Kla... Eh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Obchodná dohoda medzi Európskou úniou a Tajvanom je veľmi významná. Obchodné vzťahy počas ostatných 25 rokov medzi úniou a Tajvanom sa veľmi posilnili čo znamená, že Tajván e, e, e, zaujal veľmi dôležitú pozíciu. Tajván nemá to ľahké na medzinárodnej scéne, pretože Čínska ľudová republika stále sa díva mu cez rameno a demok- Tajván je demokratický štát a to treba znova a znova počerknúť. Takáto dohoda by mala umožniť Európskej únii začať E, rokovania, čo bude vzájomne prospešné. Obchodná dohoda umožní Tajvanu e, opustiť e, diplomatickú púšť. Netreba to nesprávne chápať ako signál voči komunistickej Číne. Okrem toho Európska únie dostane lepší prístup na tajvanský trh a to by mohlo stimulovať aj lepšiu ochranu duševného vlastníctva európskych podnikov. Tajvanské e, úrady e, urobili všetko potrebné v tomto smere, napriek tomu e, ostáva ešte veľmi veľa práce. Pán Lísek. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca, panie komisarzu, szanowni państwo. Ďakujem, pani predsednička, pán komisar, vážené pánstvo. Podobne ako časť kolegov tu s nevoňa, alebo v parlamente som mal možnosť vidieť Tajvan pred pár mesiacmi a čo som tam uvidel? Predovšetkým som videl, že je to demokratický štát. Stretol som sa s predstaviteľmi dvoch hlavných politických strán a to je potvrdenie toho, že existuje normálna demokracia, normálna politická konkurencia aj normálne demokratické voľby. A to treba zdôrazniť, pretože nie vo všetkých e, štátoch e, azijského sveta dela e, máme dočinenia s takými to zásadami. A videl som samozrejme aj nezvyčajne pokročilú technológiu a nezvyčajne rozvinuté hospodárstvo a mnohí z vás dnes hovorili o vzťahoch s Čínskou ľudovou republikou. Myslím, že stojí za to vziať do vahy e, isté e, fakty e, z posledných e, E, niekoľko desiatok mesiacov. E, každý deň e, pristavuje desiatky letadiel z Čínskej ľudovej republiky v Tajpej a tajvanské letadlo pristávajú v Pekingu, Šanghaji alebo iných čínskych mestách. Dnes mnoho občanov Čínskej ľudovej republiky cestuje do Tajvanov. Dnes tajvanské firmy už niekoľko rokov investujú miliardy dolárov do Čínskej ľudovej republiky. Keď hovoríme dnes v Európe um, o tom, že Čínska ľudová republika je najväčší vývozca na svete, musíme však vziať do váhy, že keď eh, si zoberieme zoznam desiatich najväčších vývozcov z Čínskej ľudovej republiky, tak na tomto zozname desiatich eh, je 7 firiem, z toho prvých 5 práve tajvanské firmy, ktoré investovali svoju technológiu a svoje peniaze do Čínskej ľudovej republiky. To musíme vziať do úvahy a Európska únia musí rovnako zintenzifikovať svoje hospodárske vzťahy s Tajvanom, pretože to je šanca aj pre Tajvan, aj pre Úniu. Ďakujem pán Lízek a teraz pani Badia. Pán predseda, pán komisár, pani predsednička, pán komisár, zúženie obchodných vzťahov a vývoj obchodných vzťahov medzi EÚ a Tajvanom v posledných desaťročiach ročiach naznačuje, že by sme mali pozitívne odpovedať na túto snahu rozšíriť obchodné vzťahy. E, to by umožnilo podporiť Európskej únii demokratické štruktúry v tejto krajine a tak, ako to bolo s inými krajinami v tejto oblasti, napríklad v prípade Južnej Kórei E, takéto vzťahy budú výhodné pre obe strany, napríklad e, v oblasti ochrany investícií a prístupu na trhy. V tomto zmysle najväčším podnetom e, je priemysel, počítačový priemysel, ktorý by mohol znamenať veľký prínos pre obe ekonomiky. A to samozrejme všetko v súlade s multilaterálnymi normami a za rešpektovania povinných klauzul v oblasti e, environmentálnych, sociálnych štandardov a e, korporatívnej sociálnej zodpovednosti. Ďakujem. A teraz pán Watson. Vážna pani predsednička, naša posledná rozprava bola o, prvej investičnej dohode Únie, e, odkedy Lisabonská zmluva poskytla príslušné kompetencie. Keď je to historický okamih, takáto samostatná investičná dohoda by nemala byť osamotená. Máme e, veľa e, príležitostí na investície v Tajvane. Tajvan dobre poznajú naše podniky, obchodujeme s ním už 10 ročia a to z dobrých dôvodov, pretože tento azijský tiger je levom e, voľného trhu. My sme najväčším investorom, na Tajvane je otvorený trh, máme dialog o investičných záležitostiach, ale bilaterálny obchod zaustáva. A máme tu obrovský potenciál pre bilaterálne investície. Komisia hovorila o podpore našich hodnôt na základe dohody s e, Čínskou ľudovou republikou. Táto e, dohoda nám umožňuje to podporiť tým, že preukážeme podporu demokratickému Tajvanu a keď e, sa rozhodneme, že rokovanie s dohodou o Číne predstavuje možnosť zvýšiť investície a obchod, treba rovnakým spôsobom uvažovať aj z hľadiska vzťahov medzi Úniou a Tajvanom, vrátanie príležitosti pre Európsku investičnú banku. A preto vyzývam komisiu, aby navrhla súbežne e, e, bilaterálnu investičnú dohodu s Tajvanom, čo bude prospešné pre nás a pre Tajvan, zvýši to právnu istotu pre investorov a zvýši objem a kvalitu investičných tokov. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Watson. Modrá kartička pre vás od pána kolega Kazaka. Súhlasíte? Nech sa páči, pán Kazak. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Watson, ako človek, ktorý veľmi dobre pozná Čínu, ste spomenuli, nakoľko je dôležité pozdvihnúť naše vzťahy s Tajvanom v oblasti obchodu Vieme však, nakoľko je mm, mm, e, háklivá situácia e, Tajvanu voči e, e, Čínskej ľudovej republiky. Čo si myslíte, ako bude reagovať Čína, ak e, Európska únia e, e, e príjme rozhodnutie o vylepšení našich vzťahov s Tajvanom? Mali by sme sa obávať reakcie Čínskej ľudovej republiky? Pani predsednička, e, myslím si, že môj ctený e, kolega pán Kazák e, sa dotkol veci, že samozrejme v niektorých členských štátoch naši vedúci predstaviteľia sa budú bať, ale únia by mala byť odvážna E, e, Čína nemá e, oficiálne námietky voči obchodovaní s Tajvanom a preto nemôže nejako reálne, obhajiteľne namietať takúto dohodu s Tajvanom. Je v našom záujme, aby sme presadzovali naše hodnoty a to znamená obchodovať so všetkými štátmi, a treba si uvedomiť, že s demokratickým štátom máme podstatne viac spoločné v porovnaní s nedemokratickými štátmi. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Filner. E pani Obchodné vzťahy medzi EÚ a Južnou Koreou sú teraz e, upravené v dohode a myslím, že je dôležité, aby občania a spotrebitelia v Európe vzhľadom na krízu e, tiež mali ponúknuté perspektívy. No Tajvan je dôležitý obchodný partner EÚ a tam neprebehajú teraz žiadne rokovania a musíme sa opýtať, že prečo. Ja si myslím, že to e, súvisí s tým, že e, máme e, strach z reakcie Číny a pre mnohých Tajvana neexistuje. Je to malá provincia, e, e, ktorá nezávislosť sa neuznáva, hoci Tajván sa naozaj teraz e, rozvinul na dôležitý hospodársky štát a aj je členom VTO a OSN a ja si myslím, že treba začať e, v jednom s Tajvanom a ja si myslím, že vidíme, že mm, Tajvan e, Ehm, sám nebude ehm, pripravený a ehm, nebol by pripravený a nezačal, nebol by ochotný začať rokovania z EÚ, keby sa musel obávať natlaku Číny a Tajvan je konkurentom Číny a musí byť rovnako s ním zaobchádzaný ako s Čínou a mal by dostať rovnaký prístup na trh EÚ ako Čína Tajvan je tiež dôležitý trh a treba pracovať na tom, že v Tajvane prekvita demokracia a preto podporovať e, obchod s ním. Je tu veľa argumentov, e, ktoré treba brať na zreteli. Sú to mm, podnikateľské, obchodné a hospodárske argumenty, ale aj politické. A Tajvan by mal existovať pre EÚ na e, vysokej pozícii v zoznej priorit, pretože Tajvan je pre nás partnerom a nemali by sme sa e, ho bať. Ďakujem, pán Kutas. ku asiatic pe parcursul ultimulor. Pokiaľ ide o Ázia, azijský kontinent, tak eh, tam myslím si, že môžeme pokračovať v uzatváraní dohod s Tajvanom. O tom svedčia aj dohody s ďalšími partnermi, ako je napríklad Južná Kórea. My nemôžeme toto územie nejakým spôsobom odizolovať, odmietnúť mu prístup k obchodu. Zároveň však EÚ musí rešpektovať medzinárodné právo a prispôsobiť sa mu. Tajván preto musí naďalej viesť konštruktívnu politiku. Tu sme ctili a viedlo to k e, uzavretiu viac ako 30 dohôd s Čínou, e, pokiaľ ide o spoluprácu s územím e, z Tichého oceánu. Ďakujem, pán Kutaš. A teraz pán Diaz de Mera. Ďakujem. Toto je jedna z najväčších svetových ekonomík. Ekonomické vzťahy medzi Tajvanom a EÚ sú evidentné a potrebné. Narastla viac ako 12 krát za posledné 10 ročia. A teraz s možnosťou podpísať obchodnú dohodu by sme mohli skonsolidovať a zintenzifikovať tieto vzťahy. Ekonomické faktory, drahí kolegovia, si e, ctia vysoké štandardy v oblasti, v oblasti demokracie a preto je Tajván veľmi dôležitým partnerom. Preto chcem podnetiť komisiu, aby začala tieto rokovania o e, investíciách a obchode. Chcem citovať niekoľko údajov. V roku 2012 sa Tajván stal plnoprávnym členom VTO. V roku 2010 sme v tomto parlamente schválili liberalizáciu víz. Ja som bol spravodajcom. V júni 2010 Tajman podpísal s Čínskou ľudovou republikou dohodu CFA a dohodu o e, ochrane intelektuálneho vlastníctva. Navyše je tu 31 bilaterálnych dohôd s rôznymi krajinami vrátane Japonska. A pok- ďalej sa rokuje o rámcovej obchodnej dohode USA-Tajvan. Tajvan je pripravený na podpis dohody o ekonomickej spolupráci. A keď ma a jeho premiér takisto podpísal e, tak podobnú dohodu aj s Novým Zélandom. Dámy a páni, Tajvan má dohody o voľnom obchode s Panamou, Salvadorom, Hondurasom, Guatemalou a Hon- Hondu- Nikaraguou. Preto je dôležité, aby komisia začala čím skôr rokovania za účelom podpísania obchodnej a investičnej dohody. Ďakujem. Myslím si, že ešte kolega Luhan, ktorý bol zapísaný, tu nie je. Budeme pokračovať v KHDI a jemu dáme slovo neskôr. A teraz dávam slovo pánovi Kelimu. Er ja som rád, že môžem hovoriť k tejto téme dnes večer. <clears throat> Pán Tenok to všetko povedal, keď hovoril o pokroku, ktorý dosiahol Tajvan, hovoril o jeho finančnej dynamike, o ekonomickom zázraku Tajvanu a tiež povedal, že e, má zmysel s ním zlepšovať vzťahy. Určite je to tak a tiež je e, teraz e, vhodný čas, aby sme diskutovali s Tajvanom takmer zároveň, keď diskutujeme s Čínou o našich vzťahoch. Tieto sa zjavne nevylučujú a je e, to našim právom, že by sme sa mali snažiť e, zlepšovať e, vzťahy s oboma štátmi, čo sa týka obchodov. Tiež treba pamätať na skutočnosť, že Tajvan dodržia demokratické princípy takisto ako aj my, takže my máme povinnosť v, tejto, v tomto ohľade im pomáhať a ja vítam túto diskusiu. Bye. Ďakujem, kolega Morvaj akár a gyönyörű budapesten. ďakujem kolegyne a kolegovia aj ak pôjdete na prechádzku v Budapešti alebo navštívite maďarské mesto, tak určite budete niečo smutné. Mnohí učitelia mnohé obchody e, majú prázdne výklady a mnohé malé podniky museli zo mm, konkurzu a mnohé malé a rodinné podniky e, sú ohrozené a zničené a e, aký je dôvod toho? Dôvod je, že neobstali v konkurencii nad, na rodných obchodných reťazcov. Proti ním sú príliš slabí. A na druhej strane je stále viac eh, malých eh, väčších podnikov, ktoré eh, dovážajú veľmi veľa výrobkov z Ázie. To sú väčšinou výrobky zlej kvality. Malé a stredné podniky nemôžu obsať v tej konkurencii. Jedna minúta nestačí, aby som to všetko povedal, ale chcem vás poprosiť o nasledovné. Keď EU e bude hovoriť o dohode o e, obchode a keď o tom diskutujeme, tak prosím vás, by ste mali e, brať ohľad aj na záujmy týchto malých a stredných podnikov. Kolí... Ďakujem, prosím. Držte sa diskusie. Kolega Kúkan má slovo. Pekne. Tajván je siedmy najväčší obchodný partner únie v Ázii

náš e, britský priemysel. E, náš sektor služeb e, sa svrkáva. Naše investície v Tajvane sú asi štvornásobne menšie ako opačne, to je odložená spotreba. My financujeme konkurenciu z Tajvanu. Navyše Tajván investuje do ekonomik na ďalekom východe kde sú nízke mzdy, ktoré konkurujú nám. E, myslím si, že ne, e, e, chválime nie preto, že je to prospešné pre Úniu a preto, že je to na prospech cieľov VTO. Európska únia nesleduje cieľe Európskej únie, ale globálne cieľe. Ďakujem. Ďakujem kolega Brons a posledný rečník je kolega Pilan tajvan vyraził gotowość tajvan vyjadril um, pripravenosť e, k rokovaniu bilaterálnej e, dohody o obchode a e, vzhľadom na naše rokovania s čínou k hospodárským vzťahom e, Číny e, nemôžno tieto e, realizovať na úkor Tajvanu Treba teda podporať vzájomnú spoluprácu. Podľa investorov nie, takéto dohody sa môžu ukázať ako veľmi výhodné ktoré nám umožňujú prístup do čínskeho trhu. Ak e, nám umožní e, oni zabezpečiť alternatívu e, dohody s Tajvanom. A tiež je dôležitá otázka podpory demokratického systému a právneho štátu a pluralizmu na Tajvane. Som za prehlbanie vzťahov medzi s našim tajvanským partnerom a e, je vhodné, aby e, sme upravili um, dohody v oblasti ochrany investícií a e, prístupu na vzájomné trhy. A preto tajvanské investície sú aj motorom súčasného hospodárstva. Ďakujem teraz komisár de Hucht. President, I, will be very short. Uh, Ďakujem. I already developed, uh, uh... Veľmi pekne, veľmi stručne. Uh, Chcel by som prejaviť úctu e, otázke na ústne spovedanie. Mm, už som úvodom e, sa e, viedril. Chcel by som zdôrazniť, že mm, rozhodujeme sa predovšetkým na základe toho, čo je najlepšie pre Európsku úniu a európskych občanov. Poviem to jednoznačne neváhali by sme rokovať s Tajvanom, pretože mm, Čínska ľudová republika je proti tomu. Máme zvrchované právo e, o tom rokovať, avšak na druhej strane existujú aj ďalšie kritéria, ktoré sa tu uplatňujú. Je to relatívny potenciál rokovaní s Tajvanom v porovnaní e, s ďalšími možnosťami rozhodnutia. Musím povedať, že v tomto kamihu naše zdroje sú naozaj vyčerpané. A to sa vyjadrujem e, veľmi zdržanlivo. Ale v každom prípade sa nevzdávame myšlienky o tom, že budeme rokovať o investičnej dohode, vrátanie e, prístupu na trh a budeme o tom vo vhodnom čase uvažovať. A veľmi jasne som pochopil e, signál, ktorý vysiela parlament takmer jednomyselne podporujte myšlienku o tom, že musíme mať užšie obchodné vzťahy s Tajvanom a budeme to samozrejme mať na zreteli a budeme túto otázku preberať v komisii. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Nuž, e, kolegovia, tým sme uzatvorili rozprávu. Dostali sme návrh e, uznesenia e, e, a hlasovať sa bude zajtra o 11.30 ráno. A teraz ďalší bod.